Eh, eh, Dobrý deň, milé kolegyne, kolegovia. Otváram dnešné rokovanie. Protokol zo včerajšieho rokovania a prijaté texty sú už k dispozícii. Chcem sa spýtať, či sú nejaké námietky. Nie sú. Takže týmto považujeme protokol za prijatý. Predseda dostal od rady stanovisko v prvom čítaní